OK, kolegovia, pristúpime k vysvetleniu hlasovania pani Grisbeck. Ten materiál. S prvým rečníkom je pán Deva. Minúta. Nech sa páči. Mr. Deva. Pán Deva. Pán Deva, poprosím vás. Mr. Deva. Pán Deva. To... Teda, ak si to prajete, samozrejme nemusíte. Um, Vážna pani predsedajúca, jedným e, z najdôležitejších e, výsledkov našej právnej e, tradície vo Spojenom kráľovstve je tradícia Magna Carta. A síce nik by nemal e, byť postavený pred súd alebo byť zadržený bez náležitej príčiny a nesmie e, byť zbavený slobody e, pre, na dlhšie obdobie bez náležitého súdneho konania. A túto tradíciu všetci vrátane monarchu Eh, považujú za jeden z najdôležitejších atribútov eh, nášho právneho systému. Prezumcia neviny, kým eh, nebude preukázaný opak, že človek je vinný. Ak máme odlišnú štruktúru, potom štát sa stáva dominantným partnerom a občan sa stáva mladším partnerom v tomto vzťahu Zatiaľ, čo keď štát musí preukázať, že ste vinní, potom treba najprv e, e, vysvetliť a vyhlasiť práva občana. Ďakujem pekne, pán Dava. Pani Morvaj. Ďakujem za slovo. Áno, práve pokiaľ ide o prezumciu neviny, samozrejme hlasovala som za Práve aj preto, že sú to dôležité princípy, ktoré treba uplatňovať pre ochranu občanov a ide o to, aby sme dokázali chrániť občanov pred svojou volou nejakých orgánov. Niekedy práve sa spúšťa nejaký proces trestné, nejaké trestné konanie aj z politických dôvodov. Napríklad e, sme z toho svetkami v Rumunsku voči maďarskej menšine, napríklad v kauze Beka Ištváň. Myslím, že práve tu by malo miesto práve rešpektovanie prezumcie neviny. Práve ide že dôkaz, o to, že dôkazné preveno má v rukách štát. Ten má dokázať vinu a toto sa ale nedeje. A podobne pokiaľ ide aj o predbežné e, e, zatknutie alebo vzatie do väzby, no, rečnička je prerušovaná a pani predsednička ukončila ten príspevok. Pokračujeme ďalej. Slovo má pán Pospíšil. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja som podporil túto správu. Včera pri rozprave sa vysvetľovalo, prečo si eh, myslím, že je dôležité, aby sme mali jednotný základ trestného práva procesného v Európe a to z toho dôvodu, že máme európsky zatýkací rozkaz a vydávame občanov po Európe, ale už som nestihol povedať a preto som sa dnes prihlásil do diskusie, že je dobré, že prešla tá verzia tohto návrhu, ktorá bola pripravená Európskym parlamentom a že boli odstránené niektoré nedostatky, ktoré boli v pôvodnom návrhu, ktorý prišiel z komisie. Zvlášť dôležité je podľa mňa to, že bol vypustený návrh komisie, ktorý umožňoval výnimku a prielom do zásady, že dôkazné bremeno v trestnom riadení musí byť vždy na obžalobe, musí byť vždy teda na štáte a nie na občanovi. Neviem, prečo komisia tento základný princíp chcela prelomiť Takisto došlo k spresneniu niektorých eh, pojmov, ako napríklad, ako je chápané trestné riadenie, trestné konanie, pretože v každej eh, krajine je to trošku iné trestnej pôsobnosti. Je dobré, že prešla verzia parlamentu, to je dobré. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, pán Mikens. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúce. Prezumcia neviny je jedným z najdôležitejších prvkov e, právneho systému. Je to niečo ako Biblia a myslím si, že prezumcie neviny je dôležitá v celom svete. Samotná myšlienka je veľmi dobrá, musí byť e, dodržená. Podporujem dnešné rozhodnutie a domnívam sa, že v trestnom konaní sa nesmie používať e, e, e, síla a je veľmi dôležité, aby sme nehovorili o osobe, že je vinná, kým to nebude preukázané. Týka sa to aj otázky dôkazného bremena. Toto je mimoriadne dôležité pre naše spoločenstvo. Chcel by som ešte raz zdôrazniť, že som hlasoval za, pretože sa domnievam, že je to veľmi dôležité pre náš ďalší rozvoj. Ďakujem. Ďakujem e, veľmi pekne. Hlasoval som za túto správu. Som veľmi rád, že väčšina poslancov tiež ju podporila. Tento návrh je veľmi e, e, rozumný e, a mm, verejné, e, orgány verejnej správy by nemali e, poskytovať médiami informácie, pokiaľ by mali podkopať prezumciu viny. Nesmú využívať silu, aby získali informácie od obvinenej osoby a veľmi prísne e, upravujú e, rozhodovania v neprítomnosti obvineného. To všetko zabezpečuje spravodlivý e, právny systém a to, že trestné konanie sa realizuje transparentne a jednoznačne a to podporuje základné princípy Európskej únie. Je to, hodnot, je to spojenectvo hodnot. Ďakujem veľmi pekne, pán Henen. Ďakujem pekne. Pani eh, podpredsednička parlamentu, pred 800 rokmi sme ustanovili princíp HBS corpus a síce z vás nesmú zadržať eh, eh, a zbaviť slobody bez účelu. A teraz v rámci tvorby Európskeho justičného systému a Európskeho zatýkacieho príkazu tento princíp bol odhodený v našom okrsku jeden mladý človek stravil v Grécku v podnichodnete slobody a a bol obvinený z trestného činu, ktorý e, nebol preukázaný hneď v súde, pretože bolo jednoznačné, že ide o falošné obvinenie. To nie je prezumcie neviny. E, zadržanie človeku bez toho, aby e, voči nemu boli vznesené obvinenie, to nie je pripustné. Tento proces je iba potresením tejto osoby. Teraz máme výročie mm, Magna Charta a Myslím si, že je e, pobudujúce, že keď Európska únie e, iba začína hovoriť o prezumcii neviny. Ďakujem veľmi pekne. Pán Polčak. Ďakujem za udelenie slova, pani predsednička. Ja by som sa chcel tiež zmieniť o tom, že minulý rok už tomu bolo 800 rokov od prijatia tak zásadnej listiny, ako bola Magna Charta Libertatum. A pre nás, ako pre parlament, bolo naozaj zásadné zotrvávať nie len na obsahových zárukách spravodlivého procesu, spravodlivého konania, ale aj na tej forme, na tých formálnych pravidlách, na postupe, ktorý naozaj tvorí tú kostru spravodlivého procesu a ukazuje sa skutočne v niektorých krajinách, že niekoľko storočné princípy fungujú a majú tvoriť ucelený komplex. Nie je možné, potom z nich vynímať určité práva a oslobovať ich celok tých, celok tých garancií, ktoré poskytuje tak zmluva o základných slobodách, ako aj tie garancie, ktoré boli pred storočiami overené, tvoria rámec spravodlivého procesu takisto aj v trestných veciach. Preto som aj tú správu samozrejme podporil. Thank you. Ďakujem pekne. A teraz správa pani e, Ford, osobné ochranné prostriedky. Ako prvý vystupí pán Mam Mikins. Ďakujem veľmi pekne. Je veľmi dôležité mať osobné e, ochranné prostriedky. V Európskej únii máme e, dlhšiu tradíciu, e, ktorá začína v roku 1969 a odzrkadľuje technický vývoj v únii. Je dôležité povedať, že je najvyšší čas, aby sme modernizovali príslušnú smernicu, pretože je to potrebné pre spoločný trh Domnievam sa, že osobné ochranné prostriedky e, sú veľmi dôležité či už pre e, hasičov, e, vojakov alebo ďalšie kategórie pracujúcich. Potrebujeme rôzne pravidla, pokiaľ ide o kvalitu a uplatnenie takýchto prostriedkov. Domnievam sa, že je veľmi dobré, že sme prijeli túto skvelú správu a opätovne podotýkam, že som hlasoval za. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. E, e, opätovne, e, pani predsednička, a ja som hlasoval za túto správu. Samozrejme, pani spravodajkynia Ford urobila veľa, veľkú prácu a zaslúži si slova chvály. Myslím si, že treba zabezpečiť zhodu a s tým, aby mohli konať orgány na, pre dohľad nad trhom podporujem e, aj e, povinnosť e, importérov využívať pri označovaní pomocok úradný jazyk a využívať formulácie, ktoré sú jednoducho pochopiteľné pre spotrebiteľov najmä pokiaľ ide o povinnosť výrobcov formulovať pokyny jednoznačne a zrozumiteľne a dodržovať e, e, normy e, ochrany, transparentnosť a účinnosť sú mimoriadne dôležité, aby sme zistili maximálnu ochranu občanov Európskej únie v súvislosti s osobnými ochrannými prostriedkami. Ďakujem pekne. To má pán Hanna. Pán Polčák, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Fakt je, že ochrana osôb ich skutočne ide ruka v ruke s technologickým vývojom. A naráža aj na príležitosti, tak aj riziká zásady jednotného vnútorného trhu. Treba si priznať, že zavedenie, respektíve zlepšenie pravidel na ochranu osôb bude mať dopady jednak na rozpočty právnických osôb, ako aj konkrétnych pracovníkov, ale aj verejných rozpočtov. Pri podpore tohto návrhu, ku ktorému sa hlásim a ďakujem pani spravodajkyni, pretože robila veľký kus práce, rozhodol som sa túto svoju podporu porovnať a dať na misky váh s tými rizikami, ktoré som tu načrtol. Myslím, že pri ochrane osôb, pracovníkov by sme práve nemali strácať tie príležitosti, ktoré nová právna úprava prinesie aj napriek problémom nemôžeme trpieť nejaké úľavy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ideme ďalej. Správa Stillers, spotrebiče spalujúce plynné paliva. Pán Mamikins. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Dosť veľa obyvateľov EÚ využíva nejaké olejové, teda ropné produkty, ktorými kúri. A samozrejme, aj napriek tomu všetkému najobľúbenejším na vykorovanie je plyn. A užívateľe týchto systémov sú pomerne blízko tých samotných spotrebičov, ktoré využívajú na vyporovanie. A ja práve chcem podporiť e, požiadavku, ktorá sa týka bezpečnosti týchto zariadení. Ide o to, aby nedošlo k poškodeniu e, osôb, pokiaľ by e, došlo ku nejakému zlyhaniu fungovania takýchto zariadení. A preto si myslím, že ten návrh, ktorý bol predložený, je veľmi dobrý. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Ako aj pri predchádzajúcej správe, aj v tomto prípade si zaslúži pani spravodajkyne naše ocenenie. Skutočne som hlasoval veľmi rád za. Je to dôležité, pretože sa e, už zmení e, e, aspekt niektorých Eh, detajlov, ktoré sa týkajú využívania týchto zariadení. Predovšetkým vo vzťahu ku plynu, pretože plyn sa stáva veľmi dôležitou súčasťou, aj keď predsa len sa presúvame na obnoviteľné zdroje energii, plyn stále zostáva veľmi dôležitým z hľadiska budúcnosti. A pokiaľ ide o spotrebiče spalujúce plynné paliva, tieto majú splňať veľmi prísne normy, pretože môžu vylúčovať e, kysličník uholnatý a ten, ako vieme, je smrteľne nebezpečný a ohrozuje bezpečnosť spotrebiteľov. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem. Ďalej pokračujeme ďalšou správou na tému lanulkové zariadenia. Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo. Je tu mnoho tisíc lanovkových zariadení, ktoré fungujú v Európe a je dôležité, aby boli bezpečné, aby verejnosť mohla dôverovať, že sú bezpečné. Myslím, že e, tieto, ten nový predpis sprísňuje aj požiadavky pri výrobe týchto zariadení a pri ich inštalácii a prevádzkovaní. E, veľmi vítam tieto nové pravidlá a vítam to, že boli tiež e, podporené veľkou väčšinou v tomto parlamente. Ide o to, aby sme mali jasne sformulované aj otázky e, penalizácia pri porušovaní pravidiel. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pán Namikins. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Európska únia je lídrom v používaní lanovkových zariadení okolo 1700 v Európe, pokiaľ viem, a je to veľké percento aj z globálneho hľadiska. Sme e, lídrom aj pri výrobe týchto zariadení, takže je e, samozrejme správne, že sa prichádza s novým nariadením, ktoré bude znamenať zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcou situáciou. Tie nové normy ktoré sa budú uplatňovať a aj technické predpisy a požiadavky, ktoré sa budú odvíjať od nového nariadenia. To je všetko dôležité. A dôležité je aj to, aby sa už tie historické staré zariadenie e, e, tiež e, samozrejme podriadili novým požiadavkám. Preto som hlasovala za. Slova pán Kelly. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Podobne ako pri predchádzajúcich dvoch správach, aj pri tejto chcem povedať, že sa nám poskytuje príležitosť uplatniť princíp jednotného trhu. Samozrejme, hlasoval som za. Bol som prítomný aj na rozprave včera a mnohí poslanci hovorili, na, teda vyjadrili svoju podporu a to ma neprekvapuje. Je to téma ktorá e, púta pozornosť a samozrejme pomáha zvýšiť bezpečnosť našich občanov Európskej únie. Je dôležité, aby sme mali bezpečné lanovkové zariadenia aj z hľadiska podsystémov a infraštruktúry. Toto je naozaj veľmi dôležitý predpis, ktorý je v záujme verejnosti. A myslím, že je to zmysluplný prístup aj ku tým historickým Eh, lanovkám. Ešte raz chcem povedať, že spravodaj sa urobil výborný kus práce. Ďakujem pekne. Pán Hanen tu nie je, takže pokračujeme ďalej. A to je kolumbijský mierový proces. Tu má pán Pospíšil. Pani predsedajúca, som podporil toto uznesenie. Dovolte eh, mi vystúpiť z toho dôvodu, že väčšinou tu hovoríme o ľudských právach ako sú tieto pošliapávané vo svete a v akej podobe prebiehajú ozbrojené konflikty alebo občianské vojny. Ale tu vidíme pozitívnu výnimku. Myslím, že e, v tomto uznesení vítame mierový proces v samotnej Kolumbii. Preto som s radosťou toto uznesenie podporil, pretože je určite pravdou, že po 50 rokoch tvrdej občianskej vojny v tejto latinskoamerickej krajine, v Kolumbii, konečne svitá jasná konkrétna nádej, že tento konflikt sa ukončí a že nastane prímerie medzi vládou a medzi revolučnými ozbrojenými zložkami FARC. Celá táto dohoda, ktorá sa pripravuje už viac než 4 roky, má racionálny podtext a pokiaľ bude e, ratifikácia v priebehu tohto roku dokončená, tak v Kolumbii, Kolumbii konečne bude môcť zavládnuť mier. Ďakujem. Ďakujem pekne, slova pán Mamikins. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcel by som povedať, že občianská vojna v Kolumbii patrí medzi najdlhšie trvajúce konflikty v moderných dejinách. Stovky tisícov obetí má táto vojna. Mnohí ľudia e, zmizli a boli násilne odvlečení od rodín. Mal som možnosť hovoriť e, e, ako člen delegácie Európskeho parlamentu aj e, s prezidentom Kolumbie a môžem povedať, že veľmi dobré výsledky sa dosiahli, pokiaľ je o ten článok 5 napríklad, to zdýka tých obetí. Samozrejme, bolo mnoho obťaží, ktoré príslušné e, zmluvné strany museli riešiť. Boli tam sprostredkovateľia, napríklad Čile, Norsko, Argentína, aj Vatikán. A my ako Európsky parlament sme urobili ešte o krok ďalej. Ďakujem. Pán Haran nie je prítomný, takže končíme aj túto správu. Tým pádom končím zasadnutie až do 15.00. Ďakujem.